zo schválené. Dostali sme stanovisko rady k prvom čítaní, vrátanie odôvodnení, z ktorých toto stanovisko bolo prijaté. Príslušné stanoviska boli tiež predložené. Všetko sa to zverejní v zápisnici dnešnej schôdze. Potom začne trojmesačná lehota od zajtra, od 28. februára 2014. Teraz prejdeme k vysvetleniam hlasovania, najskôr k správe